podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku. E, každý poslanec a poslankyňa má plné právomoci zúčastňovať sa na schôdzach, pokiaľ nebudú e, až do času, kým nebudú preverené vlastne všetky právomoci. E, čiže táto nová poslankyňa písomne prehlásila, že nevykonáva žiadny úrad, ktorý by bol v konflikte s, alebo nezlučiteľný s mandátom v Európskom parlamente. Dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, predtým než e, oznámim ďalšie e, skutočnosti e, v rámci oznámení predsedu, chcel by som poukázať na dve veci, ktoré, na ktoré by som chcel upriamiť vašu pozornosť. Stali sme sa svetkami brutálneho zločinu proti škole v Taliansku. Škola nesie meno Movilia Falcone, Vdovy e, po sudcovi Falconem obidvaja sa stali obeťami veľmi dobelého vražedného útoku. Teraz na tejto škole sa dve dievčatá stali obete, obeťami ešte nevysvetleného útoku. Melisa, 16 ročná dievča, bolo zabité. Ďalšia Veronika bojuje ešte v týchto hodinách o, o svoj život. A mnohé ďalšie mladé dievčatá boli veľmi ťažko zranené a sú obeťami bombového útoku, o ktorom zatiaľ nepoznáme podrobnosti alebo pozadie. Ale dámy a páni, čo viem je, že viac menej na každej schôdzi za posledné mesiace som v tej náročnej situácii, že tu musím hovoriť o zabíjaní detí a mladých ľudí. Veľmi dlho platilo nepísané pravidlo aj pre tých najodpornejších zločincov, že treba sa vyhnúť zabíjaniu detí, že neslobodno zabíjať deti a mladých ľudí. To bola tá červená čiara, e, ktorej sa pridržala väčšina. Avšak konštatujeme, dámy a páni, že stále častejšie sa vyskytujú prípady, kedy je táto červená línia prekročená. Zo zaslepenosti, pometenosti, z fanatizmu, ide, ideologického, náboženského, alebo aj trestného charakteru. Buď sa aktívne deti zabíjajú, zabíjajú sa mladí ľudia, alebo ich smrť sa, tak povediac, e, akceptuje zo strany týchto zločincov. A myslím, že hovorím o mene všetkých nás, e, keď hovorím, že týmto ľuďmi môžeme naozaj iba pohordať, pohordať tými, ktorí páchajú takéto zločiny. A preto myslíme na tieto rodiny, na priateľov, priateľky zabitej dievčiny Melisy. Držíme palce Veronike, ktorá boje o život a myslíme na žiačky a žiakov, rodičov, učiteľov na tejto škole, ktorí zažívajú takéto trpké dni. Chcel by som zároveň povedať aj to, že tragické udalosti v Emilia Románe za posledné hodiny nás, na, nami otriasli. Opäť eh, zas, postihlo Taliansko eh, ťažké zemetrasenie. Emilia Romána bola veľmi ťažko zasiahnutá. z eh, Obec finále Emilia obzvlášť Podľa posledných štatistických údajov prišlo o život 7 ľudí. Mnohí sú ťažko zranení. Viac ako 3000 prišlo o strechu nad hlavou. Aj s týmito ľuďmi nás spája solidarita a účasť. Ale chcel by som povedať aj niečo na adresu talianského národa. Keď ste videli za posledné dni Eh, prejavy solidarity v Taliansku, v Emily Románe, v Brindisi môžem naozaj iba vzdať hold a kompliment eh, Taliansku. Taliansko sa naozaj v ťažkej situácii spojilo, zomklo a v mene Európskeho parlamentu chcem vyjadriť veľkú úctu eh, tomu, ako národná solidarita vyzerá v týchto hodinách v Taliansku. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ďakujem za pozornosť. A ďalšie oznámenia. Chcel by som vás informovať, že som napísal Radia komisii stanovisko Európskeho parlamentu k menovaniu siedmých e, členov e, e, správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Som týmto postupil, čiže v zmysle článku 25 nariadenia 178 2002 sa týmto končí príslušný postup a podrobnosti k tomuto oznámeniu budú uvedené v zápisnici z, tohto, z tejto schôdze. Zo skupiny GUE NGL som dostal žiadosť, aby Helmut Scholz bol menovaný pozvaní do delegácie